A teraz tu máme správu pána Sajera, ktorá sa týka práva moci, legislatívnej delegácie ako prvý. Dostane slovo pán spravodajca. Nech sa páči, pán Sajer. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Ševčovič eh, alelnök úr. Sok... Vážená pani predsednička, vážený pán podpredseda komisie Ševčovič. Mnohí rečníci začínajú svoj príhovor tým, že povedia, že tá ich téma je najdôležitejšia, alebo patrí aspoň medzi najdôležitejšie. Dovolte, aby som povedal, lebo si myslel to isté, ale pokúsim sa to lepšie odôvodniť ako iní. Lebo tá téma, ktorou sa dnes zaoberáme, a síce presun legislatívnej delegácie, to je to je veľmi dôležitá novinka, z ktorou prichádza Lisabonská zmluva. Tí, ktorí kritizovali Lisabonskú zmluvu, hovorili o tom, že je tu nedostatok demokracie a ja si myslím, že táto správa je veľmi dôležitá, lebo sa zaoberá rozšírením práv parlamentu. Čo to znamená teda v praxi? To znamená, že priamo volení poslanci, teda poslanci, ktorí zvolili naši občania môžu teraz z poverenia občanov sa zaoberať e, možnosťou delegácie a môžu, e, s, môžu prísť aj s námietkou proti tomu, čo, čo koná Európska komisia. Častokrát sa hovorí, že Lisabonská zmluva bude znamenať e, rastúci počet e, legislatív v rámci spolurozhodovania. To znamená, že e, bude tu viac takýchto, bude viac legislatívy v rámci tohoto postupu, ale bude tu aj dôležitý kvalitatívny posun. Práve tým, že bude tu legislatívna delegácia. A to je veľmi dôležité a to je moja téma. Bol tu veľmi dlhý boj, ktorý sme bojovali my, viacerí kolegovia tu v Európskom parlamente, dosiahli sme tú situáciu, že rozhodnutia, ktoré v rámci delegovania prijíma Európska komisia, tak je dôležité, že parlament má kontrolu nad týmto postupom. Áno, môžu niektorí ľudia povedať, že takáto formálna kontrola to bola aj v minulosti. Z časti je to pravda, ale musím povedať, že to bolo v rámci medziinštitucionálnej spolupráce a to neznamenalo žiadnu efektívnu kontrolu takýchto rozhodnutí. Teraz je tu teda nová možnosť, ktorá je uvedená v odseku 290 Lisabonskej zmluvy a v najbližších rokoch toto veľmi výrazne zmení prácu Európskeho parlamentu. Predovšetkým vtedy, keď my, parla, e, poslanci parlamentu, budeme brať toto právo vážne a budeme e, spolurozhodovať o týchto otázkach. aby teda tí, ktorí nie sú právni experti, aby, aby to pochopili, aby to pochopili aj naši občania, tak poviem to takto. Je tu snaha um, doplniť alebo riešiť ten demokratický deficit, ktorý sa spomínal, alebo rada a parlament nemôže sama regulovať všetky otázky detailne parlament má plenárnu schôdzu raz do mesiaca a medzičasom možno sa taká situácia ako napríklad dnes, že nie všetci poslanci môžu byť prítomní, ale napriek tomu platí, že parlament môže kontrolovať tie otázky, ktoré boli delegované na Európsku komisiu. To znamená, že teraz toto bude možné. V mojej správe som sa snažil zamerať na to, aby som objasnil to, akým spôsobom môže parlament vykonávať toto právo a chcel som zabezpečiť to, aby sme zodpovedali všetkým povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zmluvy. My máme záujem vykonávať toto právo a podľa mňa je to záruka toho, že európska demokracia sa rozšíri. Samozrejme, veľmi dôležité bude úzko spolupracovať tak s radou, ako aj s komisiou. A práva sú teraz u legislatívca, takže u na strane parlamentu, ako aj rady. To znamená, že ja sa chcem na tomto mieste poďakovať kolegyňom a kolegom za spoluprácu a za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz za Európsku komisiu dostane slovo pán komisár Ševčovič. Nech sa páči. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcem sa na úvod poďakovať pánovi Sajerovi za správu, ktorá je veľmi kvalitná. My v komisii oceňujeme veľmi, že Európsky parlament chce podporovať horizontálny prístup delegovaným právnym aktom. Legislatíva, pardon, zákonodarca samozrejme môže upravovať všetky otázky, ktoré súvisia s touto vecou, ale sú potrebné nejaké usmernenia. A toto bol práve účel oznámenia komisie z decembra. Teda chceli sme naznačiť zákonodarcovi, e, čo by sme chceli, aby robil, aby jeho prístup k budúcej legislatíve bol praktický. Chcem zdôrazniť, že komisia podporuje myšlienku spoločného chápania a takisto medziinštitucionálnej dohody medzi tromi inštitúciami o delegovaných aktoch, pretože to dobre pripraví legislatívu. K obsahovej stránke opakujem, že komisia víta správu. Možno sa nezhodujeme v niektorých špecifických otázkach, ale naše ciele sú rovnaké. Chceme presnosť, efektívnosť, transparentnosť a jasné vyváženie právomocí. Ak dovolíte, trošku konkrétnejšie. E, telegraficky urobím e, pripomienky k niektorým častiam správy, pokiaľ ide o obmedzujúcu povahu článku 292. odseku. Tu máme odlišné názory, pokiaľ ide o nástroje kontroly zákonodarcu nad delegovanými aktami. Nechceme tu žiadnu právnu kontroverziu. My si myslíme, že je potrebné hľadať praktické riešenie, pokiaľ ide o konkrétnu legislatívu. Pokiaľ ide o dĺžku trvania delegovania právomocí, vítame že tu je mlčanlivé obnovenie alebo tiché obnovenie. My si myslíme, že tento nástroj je veľmi konštruktívny. Takéto riešenie sa našlo už vo viacerých legislatívnych prípadoch. Pokiaľ ide ešte znova o, tú, o to právo výhrady, myslím si, že tu sa zhodujeme do veľkej miery so spravodajcom štandard dvoch mesiacov s možnosťou predloženia o dva ďalšie mesiace. To by mohol byť štandard, ktorý si eh, stanovíme. Takéto bude spoločné chápanie tejto veci tromi inštitúciami. Mali sme už 10 pozitívnych eh, príkladov, ako to bolo implementované v tomto duchu v súčasnej legislatívnej práci. Pokiaľ ide o naliehavý postup, tu už sme videli v minulosti príklady toho, že sa stáva napríklad v prípade bezpečnosti hračiek alebo potravín, že niekedy naozaj potrebujeme naliehavý postup a tu musíme nájsť niečo ešte rýchlejšie, ešte naliehavejšie v úvodzovkách, než to, čo je v mm, texte spravodajcu. No a pokiaľ ide o zosúladenie, to je veľmi dôležité pre parlament. Tu sme za pragmatický prístup, pretože parlament robí obrovskú prácu, pokiaľ ide o zosúľaďovanie e, viac ako 250 základných legislatívnych aktov, ktoré boli všetky zharmonizované do prístupu PRAK. Ja si myslím, že prioritné by mali byť tie oblasti, ktoré zatiaľ ešte nie sú súčasťou postupu PRAK my si myslíme, že práve na tieto oblasti sa musíme teraz sústrediť, bude to obrovská práca, ale zamýšľame sa už nad tým, ako by sme to mohli mm, všetko vyriešiť čo najpragmatickejšie. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz sa výbor pre životné prostredie a e, verejné zdravie, predseda výboru, to e, pán Jolajnen. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár na tento moment dlho čakal Európsky parlament. A síce ide o to, aby sme boli na rovnakej úrovni s radou ministrov pri kontrole delegovaných právnych aktov na Európsku komisiu. Aby som tak objasnil, v roku 2008 bolo 6 tisíc delegovaných právnych aktov. To znamená, že je to skutočne obrovský počet noriem, ktoré sa vo forme sekundárnej legislatívy prijímali zo strany komisie, ktoré sa vypracovali v rámci starého postupu komitológie. Parlament mal málo práv, my sme boli informovaní, ale neboli sme tak povediac spolu zákonodarcami. No a teraz e, máme Lisabonskú zmluvu a tá dokázala to, že sme na rovnakej úrovni s radou, čo sa týka kontroly týchto, e, tejto, týchto, tejto legislatívnej delegácie a my chceme skutočne byť na rovnakej úrovni. To teda znamená, pán komisár, že keď teda hovoríte, že je tu možné e, mať e, zrýchlené konanie, tak dôležité je to, aby sme my boli rovnako rýchlo informovaní, ako bude informovaná rada. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame k rečníkom. Mene politických skupín ako prvý má slovo pán Coelho na dve minúty. Dobrý deň, prezident. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár, drahí kolegovia. Myslím si, že je správne poblahoželať kolegovi Sajerovi za skvelú správu, ktorú nám predložil. Lisabonská zmluva, ako všetci dobre vieme, posilňuje právomoci Európskeho parlamentu a zavádza normy, ktoré posilňujú demokratickú kontrolu. Treba si dvakrát zagratulovať nie len k skvelej správe kolegu Sájera, ale takisto k tomu, že táto norma E, ktorá vlastne zase rieši problém komitológie. Máme tu článok 290 Lisabonskej zmluvy a e, všimol som si v správe pána Sajera viaceré návrhy a aj postupov, ktoré bránia právomoci parlamentu. Parlament sa môže sústrediť na základnú právnu činnosť a potom dá komisii istý rámec činnosti, doplňujúcej činnosti, aby mohla vlastne pracovať v rámci medzi, ktoré stanoví Európsky parlament. A ako už bolo povedané, e, sme teraz v rovnakom postavení ako rada, a teda nie v nižšom postavení. Rád by som zdôraznil niektoré aspekty správy kolegu Sájera. Poprvé, myšlienka, že odmietame akékoľvek ustanovenia, ktoré by e, nám dávali dodatočné povinnosti a ktoré by eventuálne vyplývali z článku 290. Po druhé, odporúčanie Európskej e, komisii, aby e, urýchlenie nám posúvala potrebné dokumenty. Po tretie, e, predstava, že zratúvanie môže nastať len po e, tom, ako dostaneme všetky lingvistické verzie. A ďalej treba samozrejme rešpektovať aj tie obdobia, keď je prerušená parlamentná činnosť. A teraz za SAD mal hovoriť pán Rabkaj, nie je tu a preto bude mať slovo za zelených pani Lichtenberger dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Tieto často podceňované štruktúrálne otázky sú otázky pomeru v inštitucionálnom trojuholníku. A tieto otázky v tejto správe kolegu Sajera sú vynikajúco spracované, zhrnuté. Je to, takisto to bola veľmi dobrá spolupráca, za ktorú sa chcem srdečne poďakovať. Lisabonskou zmluvou sme dostali alebo vytvorili nové pomery, nové vzťahy a tieto nové vzťahy nesmú byť znova vytunelované nejakými zadnými dvierkami a o to vlastne nám ide. To je tá hlavná vec, o ktorú nám ide. Zmyslom tejto zmluvy bolo dosiahnuť rovnosť medzi Európskym parlamentom a radou aj v prípade delegovaných právnych aktov a cieľom bolo zabezpečiť, aby toto bolo zrealizovateľné v postupe a aby to bolo garantovateľné. A preto e, pre nás tá hlavná otázka spočíva v podmienkach. Musia byť vytvorené podmienky na to, aby sme boli jasne a včasne zabezpečení dokumentami, podkladmi, aby sme mohli na základe nich rozhodovať. A druhá vec, Nejde iba o to, aby sme mali common understanding pre nejaké veci. Chceme dohody, ktoré sú pevne stanovené, fixované, ktoré nebudú podliehať politickej svojvôli, nejakým politickým každodenným zmenám. My e, potrebujeme pevne stanovené a dobré pravidlá, na základe ktorých budeme e, ochraňovať v realite práva parlamentu. Čiže my nechceme iba teóriu. Ďakujem, pán kolega Sajer, bola to dobrá spolupráca a dúfam, že rečnička prerušená e, pre nedostatok času a teraz zástupca európskych konzervatívcov a reformistov, ale ten tu nie je a preto teraz Európa za e, demokraciu a slobodu dve minúty sooner than I thought. Um, the um, rapporteur is right. Ďakujem pekne. Spravodajca má pravdu, že spomínal demokratický deficit. Ten elitistický konštrukt, ktorým je Európska únia, tak tu je skutočne demokratický deficit, ktorý sa zvýšil a sa zvyšuje a Lisabonská zmluva ho ešte viac zvýši. A musím povedať, že ja som skutočne prekvapený, že spravodajca článok za 290 článok 290 považuje za riešenie. Naša interpretácia článku 290 je, že toto poskytuje komisii určitú možnosť, ako môže e, doplňať alebo upravovať legislatívu. Takáto príležitosť je veľmi široko siahla a siaha veľmi ďaleko a umožňuje e, takmer e, neobmedzenú interpretáciu. A čo sa týka garancií toho, že sa nebude nesprávnym spôsobom využívať tá kompetencia, ktorá je k dispozícii v rámci legislatívnej delegácie, tak tieto zároky sú nedostatočné. A možno spravodajca sa ešte vyjadrí, že tie záruky sú dostatočné. Ale toto znamená, že takýto, takéto delegovanie právomocí ktorý, zo strany parlamentu, ktorý je volený, prospech nevolenej komisie, to je skutočne niečo, niečo veľké, niečo širokosiahle. A my sme vždy tvrdili a ďalej tvrdíme, že Lisabonská zmluva e, je, má nedostatočnú demokratickú legitimnosť. Jednoducho preto, že sa, neusku, že sa prislúbilo referendum v Spojenom kráľovstve, slúbili to tri politické strany, ale nakoniec sa to neuskutočnilo. Ten článok preto je určitým produktom nelegitnosti Lisabonskej zmluvy, hovorím článku 290, a ešte zvyšuje ne- e, demokratický deficit. A preto by sme mali byť proti tomu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz za nezaradených dostane slovo pán Hans Peter Martin na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja ako veľký proeurópan som bol proti Lisabonskej zmluve práve z toho dôvodu, lebo sú možné takéto argumenty, ako boli práve spomenuté, a nie je tam zabezpečená tá jednoznačnosť a jasnosť. A určite to potvrdia ďalšie generácie. Určite sa to vtedy ukáže. Dobre, ale som realistom, teraz to máme, musíme s tým žiť a myslím si, že je veľmi dôležité povedať, že tento článok 290 každom prípade umožňuje interpretácie, že nie len rada môže e, zrušiť túto delegáciu, ale aj parlament, je tam určitý, určitá možnosť, toto budeme musieť neustále pripomínať, ale zároveň možno aj to, čo sa spomínalo, že pri tisícoch právnych aktoch, na ktorých pracujeme teraz, sa nachádzajú v určitej sivej sfére, kde nie je dostatočná transparentnosť a práve prihrávame antieurópanom argumenty a práve transparentnosť mala byť tam, kde ju potrebujeme, tak to neustále prihrávame antieurópanom. Preto transparentnosť je veľmi dôležitá a je tam bod 10, kde sa spomína, že čo sa týka doručovania dokumentov a to je nutné rozumným spôsobom riešiť, kolegyne, kolegovia, mnohí poznajú, ako, je, tak, ako funguje legislatíva s právom na informácie. Jednoducho poznáme tú legislatívu v USA, prečo to neokopírujeme, prečo to nevyužijeme u nás a takto my ako poslanci sme mali dispozícii príslušné dokumenty, mali by sme to automaticky, nemuseli by sme o to prosiť a nemuseli by sme e, pôsobiť ako politické skupiny a to, o to nejako prosíkať. Jednoducho, keď tu už máme to veľké riziko pri tisíckach delegovaných právnych aktoch, tak by to malo byť takto riešené. Preto prajem úspešnú prácu, konštruktívne to budeme sledovať a takto budeme revolucionizovať demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nikto z kolegyň kolegov sa neprihlásil do spontánnych rečníkov v rámci konania HDI. Pani Tikao, predsa, nech sa páči, máte slovo na minútu. 721. mikrofón. Už to funguje. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pán komisár. pokiaľ ide o toto delegovanie, chcem povedať, že Lisabonská zmluva naozaj prináša nové veci a ide tu najmä o článok 290 Delegované právne akty sú všeobecné akty, ktoré neobsahujú zásadné prvky e, zákona, nič zásadné nemenia a tým vlastne e, postupujú mandát na komisiu. Prakticky sa teda dáva mandát komisii je tam aj minimálna lehota na námietky a takisto sa jasne stanovuje, aká je lehota na e, zrušenie a aké sú podmienky na zrušenie. Parlament a rada môžu kontrolovať, ale iba tieto delegované právne akty. Delegované právne akty môžu byť aj zverejňované a e, v čase, keď parlament a rada majú nárok na námietky, musí existovať väčšia transparentnosť, pán komisár, ale transparentnosť transparentnosť je dôležitá aj pri vypracovávaní týchto delegovaných právnych aktov. Ďakujem. Je tu ešte niekto do postupu Catch the Eye? Pýta sa predsedajúca nie, tak dostane slovo opäť pán komisár Ševčovič. Dúfam, že som to správne vyslovila. Vynikajúco, pani predsedníčka, ste to vyslovila. Ďakujem. Ak dovolíte, zareagujem na e, pripomienky členov parlamentu. Plne súhlasím s pánom Lajnenom, že Lisabonská zmluva priniesla veľké nové veci, zdôraznil to aj pán Sajer. E, chcem povedať, že si to plne uvedomujeme a že využijeme, využijeme tento postup a zároveň budeme plne rešpektovať zákonodarcu, pretože je to dôležité pre naše dobré budúce vzťahy a pre našu spoluprácu. Pokiaľ ide o zrýchlené naliehavé postupy a o tieto veci. Ubezpečujem vás, že to budeme využívať iba vo výnimočných prípadoch, pretože e, som si istý, že keby sme to príliš často používali, mali by sme stiažené vzťahy a to nie je v našich záujmoch. Pokiaľ ide o pani Lichtenberger a pána Kajla, Ubezpečujem vás, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili skoré doručenie dokumentov, aby ste ich dostávali zároveň s radou a takisto, že zaistíme všetky preklady, pretože vieme, že Lisabonská zmluva priniesa dôležitú e, zmenu v legislatívnych a finančných veciach Európsky parlament je na rovnakej úrovni s radou. Okrem toho chceme vyvinúť nový typ spolupráce, čiže Európsky parlament bude zapojený do prípravnej práce na delegovaných aktoch a chceme, aby táto spolupráca mala solidnú bázu a chceme, aby ste pocítili tento nový vzťah aj v rámcovej smernici, o ktorej práve rokujeme. A pokiaľ ide o pána Darsmusa a pána Martina, e, ten článok 290, ktorý dáva komisii neobmedzené právomoci. Ja si nemyslím, že to tak je, pretože ste to vy, zákonodarcovia, ktorí rozhodnete o tom, či delegujete právomoci na komisiu alebo nie. Vy, zákonodarci, budete mať možnosť zrušiť túto, toto delegovanie alebo vzniesť výhradu Takže ja naozaj nesúhlasím s tým, že vstupujeme do šetej zóny. Myslím si, že právomoci zákonodarcu sú v, zmene, v zmluve veľmi jasne opísané a komisár to bude rešpektovať. A teraz dostane slovo znova pán Sajer. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom za túto diskusiu. Chcem sa predovšetkým poďakovať za spoluprácu všetkými výbormi. Obzvlášť by som chcel vyzdvihnúť výbor pre životné prostredie, ktorý bude musieť v tejto oblasti naplňať mnohé úlohy. A chcem sa poďakovať za spoluprácu s politickými skupinami. Áno, je to boj s radou a komisiou, to musím jasne povedať, lebo my bojujeme o naše práva a ide o to, aby sme jasne zadefinovali naše práva je podstatne jednoduchšie toto robiť, toto zabezpečovať, keď aj kolegovia z ostatných výborov, z ostatných politických skupín zdieľajú náš názor. A potom, bude, potom hovoríme jedným hlasom a dôležité je že si uvedomiť, že na to, aby sme mohli vykonávať naše právo, je veľmi upokojujúce to, čo povedal pán komisár. A síce, ako spomínal, o urýchlení toho princípu všeobecného súladenia a takto môžeme posilniť našu spoluprácu. Tu ide pro všetkým v prvom rade o to, že e, najprv sa zameriame na tie oblasti, kde nebol postup spolurozhodovania. A konec koncov spomínali to viacerí predrečníci, že je dôležité, aby bol zabezpečený prístup k dokumentom. A toto by sme mali riešiť v rámci medziinstitucionálnej dohody, Samozrejme, ale dôležité byť informovaný o jednotlivých konzultáciách, ktoré prebiehajú na úrovni rady. A čo sa týka ohraničenia našich práv, chcel by som povedať, že kolegyne, kolegovia, prečítajte si ten právny text a ja musím povedať, že ja to nedokážem vykladať iným spôsobom ako to, že naše práva sa neobmedzujú, ale rozširujú. A v minulosti to bolo tak, že sa naše práva, práva nerozširovali. V minulosti áno, boli také gentlemanské dohody, kde sa vypočul náš názor, ale teraz máme nové možnosti. Je tu možnosť odvolania bez toho, aby sme to museli nejako odôvodniť. To znamená, že je to jasné rozšírenie našich práv. A my sme teraz, tak povediac, tí, ktorí majú tieto práva v rukách. A nie je možné to podľa mňa interpretovať iným spôsobom, ako rozšíriť naše kompetencie teraz na nás, aby sme tieto práva vykonávali. Ďakujem pekne, týmto končím rozpravu k tomuto bodu. Hlasovanie sa uskutočí na najbližšej plenárnej schôdzi, teda bude to v Bruseli. Kolegyne, kolegovia, teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu a ide tu o otázku na ústne zodpovedanie na komisiu a k téme bezpečnosť letectva čierny zoznam leteckých spoločností EÚ.